Eh, ctené dámy a páni, pred dvoma dňami sa udial hrozivé zemetrasenie udialo v Nepále. V tejto chvíli je celkový počet obetí